pre pracovnú skupinu, ktorej predsedám, veľmi jasne sme sa vyjadrili k záležitosti Grécka a to niekoľkokrát. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Tým je rozprava k tejto téme uzavretá. Hlasovanie bude zajtra. Prechádzame na ďalší bod programu. Je to správa pani Pietikainen, Európske fondy rizikového kapitálu a Európske fondy sociálneho podnikania. Pani Pietikainen, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, Európsky Európske hospodárstvo závisí od európskeho bankovníctva. A to samozrejme znamená obrovský problém pre malé a stredné podniky, ak žiadajú o úvery a financovanie. Je to pre nich prekážkou, ak ho nedostanú. Preto potrebujeme inovovať Európu a nájsť spôsob, ako financovať aj rizikovejšie, ale inovatívne produkty, myšlienky, námety malých a stredných podnikov, ale aj veľké projekty. Urgentne potrebujeme viac eh, rizikového kapitálu na trhoch ale trh pre rizikový kapitál je veľmi malý v Európe, 5 krát menší ako trh s rizikovým kapitálom na druhej strane Atlantiku v Spojených štátoch amerických. Všetko to je organizované národne, je to roztrieštené a to prekáža mm, možnosti rastu. Takáto roztrieštenosť a životné prostredie, podnikanie sa nemôžu voľne rozvíjať. Pozrime sa na Izrael a na Áziu. Tam, kde si nájde nejaký námet správny e, kapitál, takýto start-up potrebuje potom ďalšie finančné inekcie, aby sa mohol rozrásť a aby to bolo náležite aj časovo. Aby to bolo dobre načasované takéto finančné inekcie. Veľmi často sa stáva, že tieto firmy jednoducho na svoju myšlienku e, fondy nezískajú a je aj veľmi ťažké ich získať od inakiaľ. Európska únia sa preto rozhodla už pred rokmi e, pre zavedenie značiek EUVK je to značka európskych kapitálových systémov, ale táto značka nezafungovala, pretože v apríli minulého roka iba 70 projektov požiadalo o takúto značku. Myslím, že sa musíme vysporiadať s problémom, ktorý existuje v takomto systéme podfinancovania malých a stredných podnikov, e, problémy s registrovaním nových firiem, s registrovaním projektov, financovaných projektov. Takže to, čo sme chceli, aby fungovalo, zatiaľ nefunguje. Funguje to presne. Naopak vytvárajú sa tu ďalšie problémy. E, Pre tie najväčšie fondy by bolo možné dobre spravovať EU veka fondy a taktiež e, pomáhať aj neskôr podnikom, uľahčiť aj investície do malých a stredných podnikov. Máme e, väčší balík v porovnaní s návrhom komisie. Sme za fond rizikového kapitálu. V európskom rozpočte máme aj finančné prostriedky Je to v záujme investorov do podnikov kolektívneho investovania. Potom niektoré veci sú aj mimo našej pôsobnosti, ale naozaj sme sa snažili prispäť k realizácii e, tohto návrhu. Ide o to zaručiť, aby sa k všetkým európskym fondom pristupovalo rovnako. Ďakujem teraz pán Vela vážení poslanci eh, hlasovanie bude dôležitým krokom pri finalizácii ďalšieho dôležitého eh, bloku tejto únie kapitálových trhov eh, E, ide aj o nové fondy sociálneho podnikania. Rizikový kapitál je dôležitým zdrojom e, financií pre podniky, startupy, hlavne pri expanzii. Tým, že sa poskytnú takéto financie intenzívne na investície, tak e, sa možno, že odstraňujú nedostatky niektorých iných finančných aktérov. Žiaľ, Európa za meškáva za ostatnými v tejto oblasti. E, trh je roztrieštený a e, koncentruje sa príliš v niektorých členských krajinách a taktiež tu nie je e, dostatočný rozsah. Európske nariadenie chce prehlbenejší a integrovanejší trh takýchto fondov v Európe. EUVK a EUSF mali naozaj uľahčiť pôsobenie takýchto fondov v celej EÚ. Zhruba 126 EUVK fondov bolo oznámených ESME len minulý mesiac, takže je to úspech, ale naozaj to nestačí na to, aby sme e, vyhovali všetkým požiadavkám na investície e, v oblasti EUVK. To bolo iba 7 fondov doteraz nahlásených. Preto komisia eh, prišla k, pristúpila k revízii EUVK, je to jedna z eh, priorít, tak aby eh, naozaj boli dobré nástroje pre rizikové a sociálne investovanie v Európe. Zaviedli sme tri hlavné zmeny, ktoré majú zlepšiť a zrýchliť rast a šírenie týchto fondov. Poprvé, rozšírili sme počet e, oprávnených fondov a zahraňame aj veľkých správcov e, fondov, teda tí, ktorí spravujú viac ako 500 miliónov eur. Oni naozaj môžu e, priniesť účinky rozsahu a teda môže to byť prínosné aj pre iných investorov. Po druhé, rozšírili sme schopnosť fondov EUVK. Dá sa e, investovať už aj do e, malých a stredných podnikov e, kotovaných na burze. Takže fondy sú atraktívnejšie teraz aj pre investorov. A po tretie, Znížili sme náklady, pretože sme výslovne zakázali poplatky zo strany úradov členských krajín, ak nie sú vykonávané nejaké um, úkony dohľadu, čiže nové pravidla pre fondy EUVK sú súčasťou opatrení, ktoré navrhujeme v záujme inovácií Ide o to posilniť európsky trh s rizikovým kapitálom. Prostredníctvom legislavného procesu zákonodárca ukázal, že mu záleží na pravidlách, ale aj potrebných kompromisoch. Záverečný dokument zjednodušuje požiaduje, požiadavky čo na <clears throat> vlastné zdroja. Taktiež sú tu praktické opatrenia na e, objasnenie úlohy ESMI tak, aby e, bol zaručený súlad e, na úrovni národných kompetentných úradov. Komisia víta tieto zmeny, pretože to môže oživiť ešte viac e, oblasť EUVK, EUSF. Takže aj vďaka vám sa Európa priblíži, k vysokorastovej inovatívnej ekonomike a odstráňa sa súčasné e, prekážky na európskej úrovni. Túto príležitosť chceme využiť opäť na to, aby sme sa Európskemu parlamentu poďakovali, hlavne spravodajkyni Pati Pietekajnen, aj teňovým spravodajcom, aj pánovi Gualtierovi e, za ich konštruktívny e, prístup, predovšetkým počas trialógu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Pán Stolojan. Ďakujem pekne, pán predseda. Nedostatky kapitálových trhov v EÚ e, to je dôvod, prečo chýba takýto e, rizikový kapitál. To je to, čo nás e, najviac odlišuje od amerického trhu s rizikovým kapitálom. Má to dopad hlavne na nové podniky s inovatívnymi projektami. Preto naozaj vítam návrh Európskej komisie aj dohodu, ktorá bola dosiahnutá. Vďaka takýmto opatreniam mm, sa môžu zlepšiť podmienky pre vytváranie takýchto fondov a ich fungovanie a taktiež je možné vďaka ním lepšie financovať e, začínajúce podniky a e, malé a stredné podniky, taktiež môžeme e, posilniť úlohu ESMA agentúry. Preto budem ja hlasovať za tento návrh. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Kozolino. revízia EUVK, EUSEF e, fondov budú mať e, naozaj pozitívny dopad, môžu zrýchliť rast a vytvoria sa nové, stabilnejšie pracovné miesta a všeobecne bude lepšie investičné prostredie. Fondy rizikového kapitálu e, často financujú veľmi inovatívne špičkové technologické firmy. Na tom by nám malo záležať. Ja sám som v Taliansku videl, ako podniky takéto fondy využívajú a odvádzajú e, veľmi užitočnú prácu. Do štyroch oblastí sme e, sa snažili zasiahnuť. Poprvé, zvýšiť e, počet oprávnených aj väčších správcov fondov. To by malo mať účinok kvôli rozsahu Takže to ide nad rámec toho, čo bolo možné pri EUVK v súčasnosti. Po druhé, sú skutočne európskymi fondami teraz. Zaoberali sme sa aj registráciou a lepším zapojením ESMI. Po tretie, sú bezpečnejšie. Sú tu lepšie zábezpeky, čo sa týka um, spravovania fondov a po štvrté je povinné podávanie správ pri EU-SEF, čiže zohľadňovanie nejakých environmentálnych a sociálnych rizik. Myslím, že môžeme byť všetci spokojní s prácou, ktorá bola odvedená, pretože toto nové nariadenie podporí európske sociálne podnikanie, podporia sa verejno-súkromné partnerstva a pomôže to aj reálnej ekonomike. Budú, sa aj, budú ešte aj lepšie chránené pracovné miesta. To je veľmi pozitívne. Pán Papa... Zíde pán Dimulis. Ďakujem, pán predseda. Musíme posilniť dozorné opatrenia. Je dôležité, aby sme mali viac inovácií v Európe a pôvodný návrh komisie nešiel dosť, dosť ďaleko. Pani Petikajnen zlepšila to, čo predložila komisia, ale musíme sa pohybovať rýchlejšie, pretože rozdiel medzi podporou nových firiem v Európe a inde je stále ešte veľký preto potrebujeme pomôcť MSP ešte viac. Musíme znížiť byrokratické náklady ešte viac. Musíme napomáhať a uľahčiť prístup k financiám tým, ktorí majú dobré nápady, ale nemajú peniaze musíme robiť viac. Napríklad Grécko je teraz v depresii a potrebujeme robiť viac, aby sme dovolili ľuďom sa pozerať na ďalšie možnosti, ako pokračovať, ak sa to nedá robiť na vnútroštátnej úrovni. Potrebujeme viac krokov, potrebujeme byť európskejší. Pán Papadimoulis, pán Corben má modrú kartu. Príjmate ju? Ďakujem, pán Papadomulis. Nesúhlasili by ste so mnou v tom, že vlády sú vo všeobecnosti veľmi nekompetentní, nie sú to najlepší ľudia, sú to byrokrati, ktorí nemajú skúsenosti z podnikania, nemajú žiadne podniky, v ktorých by pracovali, na burze nepracujú na kapitálových trhoch a podobne. Áno, kapitalizmus je ten najlepší spôsob, ako umožniť rast mladých podnikov. A ja som pracoval v biznise 30 rokov a ak je dobrý plán a dobrý projekt, tak potom niekto do toho investuje peniaze. Tak na čo mrháme peniazmi daňových poplatníkov, keď to majú robiť finančné trhy a burzy? Je to kopanie zmyslov a mrhanie týchto peňazí daňových poplatníkov. Vážený pán kolega Coburn, Vy si nemyslíte, že EÚ je dobrá vec a preto si tiež nemyslíte, že poskytovanie pomoci mladým firmám na európskej úrovni je dobrá vec. Vy máte určitú kapitalistickú džunglu bez pravidiel. To je váš svet a ja s tým nesúhlasím. Možno, že to platí pre vašu krajinu, ale neplatí to pre moju krajinu. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, poriadok. Teraz dám slovo pánovi Mono. Vážený pán komisár, dúfam, že budete počúvať. V prvom rade priznávam, že máme veľké pochybnosti o potrebe, o ktorej hovorí komisie, že treba za každú cenu podporiť investovanie do podnikov prostredníctvom burzy. Išlo by to na úkor tradičných bank a konkurencieschopnosti medzi bankami. E, takáto revízia e, bola uskutočnená pred 4 rokmi len, takže teraz sa nám to zdá byť predčasné. Tieto e, označenia EUVK, EUSEF by sa už mali plne rozvinúť, ale nestalo sa tak, pretože komisia si myslí, že to nie je dosť európske a že sú príliš malé, ale pritom e, je e, čaro skôr v malých projektoch a e, poznať dobré hospodárske a sociálne okolnosti na miestnej úrovni sú predpokladom pre úspešné investovanie kapitálu v porovnaní s rizikovým kapitálom na národnej úrovni. Ale znepokojuje nás ešte niečo iné. E, tieto zmeny znamenajú, že e, označenie fond rizikového kapitálu sa bude dať použiť aj pri hedžových e, fondoch, teda alternatívnych. A to myslím, že je hlavný prínos tohto dokumentu, čiže sa deformuje to, čo bolo prijaté v roku 2013 prevaž, prevahu budú mať zase nadnárodné hedžové fondy, takže e, my sa obávame, že to rozlišovanie medzi jednotlivými produktami sa už potom nebude dostatočne rešpektovať. Takže principiálne podporujeme rozvoj kap- rizikového kapitálu, ale pri hlasovaní sa zdržíme. Pán Mono, Pán Coburn má tiež modrú kartu voči vám. Akceptujete ju? Pán Coburn, nech sa páči. Ďakujem, pán Mono. Mám jednu otázku na vás. Ja si myslím, že tento kapitál dostanú niektoré firmy, ja neviem presne, ako to bude vo Francúzsku vyzerať, ale iste dať peniaze takýmto firmám na úkor iných firiem, ktoré musia vyzbierať peniaze sami a musia sa o ne uchádzať a bojovať. Prečo by to mala byť dobrá vec? Pretože títo ľudia budú vo výhode proti tým, ktorí sa snažia získať peniaze na nezávislých trhoch. Komunizmus a socializmus je veľmi zlý a prečo sa EÚ dostáva na zlú dráhu a prečo je Grécko v zlej situácii, tak e, socializmus vo Francúzsku zničil podnikateľského francúzskeho ducha. Súhlasíte so mnou, že je to tak? Ďakujem veľmi pekne. 30 sekúnd na tieto otázky, nie jedna minúta. Vážený kolega Coburn, myslím, že z politického a hospodárskeho hľadiska sme konzervatívci, eh, liberáli eh, vo Francúzsku proti socializmu, komunizmu, akejkoľvek forme hospodárskeho extrémizmu, takže sme iba pro kapitalistický a sme samozrejme aj za rizikový kapitál, pretože ten je potom odmeňovaný výsledkami, ale jediné, čo EÚ nechápe, je, že predtým, ako vznikla, boli e, trhy s rizikovým kapitálom pre e, financovanie inovatívnych podnikov a členské krajiny nečakali na EÚ na to, aby konali a investovali. Ja som ja toľko chcel povedať, teda, že e, toto označenie nie je nutne pozitívne a preto sa zdržíme hlasovania. Señor Fernández. Ďakujem, pán Fernández. Dobrý večer. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za jej prácu, ako aj kolegovi Kosolinovi ako tieňovému spravodajcovi, lebo sme dosiahli dohodu, ktorú zajtra odhlasujeme. V tomto volebnom období sme zaznamenali veľmi vážnu ekonomickú krízu a projekty na podporu uh, dopytu a zamestnanosti sú veľmi dobré a jedna z tých hlavných os tu, je práve podpora kapitálového trhu. Naozaj sme posledné roky pracovali veľmi silne. Prišli sme s novým nariadením o menových fondoch, taktiež máme nariadenie o uľahčení vytvárania prospektov a nedávno sme mali trilógy o aktualizácii pravidiel EÚ z hľadiska kapitálovej primeranosti. A teraz máme nové nariadenie, ktoré ide v rovnakom duchu. To znamená uľahčenie budovania vnútorného kapitálového trhu, aby bolo ešte jednoduchšie využívať a mať prístup k týmto fondom rizikového kapitálu a fondom sociálneho podnikania. Naša politická skupina sa zaslúžila o to, aby tu boli požiadavky na kontrolu zo strany ESMI, na požiadavky na investorov, taktiež potreba hodnotenia environmentálnych aspektov sa tu presadila, aby sme plnili záväzky aj z Parížskej dohody a aby sme mali primerané rozhodnutia. Ako povedal už môj kolega Papadimonis, pred nami je ešte stále dlhá cesta, pretože malé podniky vnímajú veľké výzvy, veľké prekážky, keď sa chcú zapájať do vnútorného kapitálového trhu. Majú napríklad administratívne prekážky a ja si myslím, že väčšina týchto reforiem smeruje na stredne veľké podniky, ktoré sú už prítomné na kapitálových trhoch Takže možno by sa teraz komisia mohla zamyslieť nad tým, ako uľahčiť možnosti financovania nielen stredným podnikom, ale aj menším podnikom. Ďakujem. Ďakujem. Ja budem teraz predsedať našej debate dnes večer. A teraz dám slovo ďalšiemu rečníkovi. Gerolfovi Anemans z ENF. Nech sa páči. Dnes sme hovorili o tom, čo hovoril Jean-Claude Juncker. Hovoril, že kapitálová únia prepne na vyššiu rýchlosť a hovorilo sa o tom aj v súvislosti s Brexitom. Máme 750 tisíc pracovníkov vo finančnom sektore a tisícky miliardov fond, e, peňazí vo fondoch, tak Londýn je dôležitým hráčom na kapitálových trhoch a my si myslíme, že táto hrozba ako e, e, Brexitu musí sa stretnúť s dobrou odpoveďou z EÚ, s dobrým plánovaním a podobne, aby sme zabránili ďalším hrozbám. To je to, čo my považujeme za najdôležitejšie v tejto správe a myslíme si, že nie len ESMA, ale členské štáty musia sa ujať e, e, kormidla pri ďalšom rozvoji, tak aby sme podporili hospodársky aj kapitálový život, pretože to je v jadre našeho kontinentu a to nám bude dodávať silu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dávam slovo pánovi Alfredovi Santovi SAD. Pán predseda, návrh pred nami chce riešiť základný problém, dostupnosť základného kapitálu a rizikového kapitálu pre MSP, expanzné projekty a startupy. My tu nemáme takú kultúru ako v USA, kde by sme mohli, eh, mohli mobilizovať takéto prostriedky cez OTC alebo sprostredkovateľov. Je to veľmi problematické. Ľudia, ktorí sú v prednej línii, podnikatelia, e, musia mať najvyššej kvality reguláciu a dereguláciu, musia byť pružní, musia poznať dobre podmienky v teréne. Posilnená dohľadná úloha ESMI je to, čo sa tu naznačuje, ale účinná regulácia musí zostať veľmi ľahká Malé startupy sa budú orientovať na digitál, zamestnanosť a sociálne projekty. Potrebujú primerané pohnutky, ako napríklad svetelná technika, environmentálna technika a podobne. Treba dať prioritu projektom mladých ľudí, treba vytvoriť väzby medzi rizikovým kapitálom a príslušnými ministerstvami, univerzitami, technickými inštitúciami. Osobitné programy pre ostrovné a e, okrajové oblasti sú práve tá oblasť, kde existuje veľa zdrojov, ktoré ešte nie sú načaté práve pre takéto aktivity. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánu poslancovi Doru Klaudianovi Frunzulica. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. I keď sa za hlavný kameň e, akčného plánu SMU považujú Európsky sociálny podnikateľský fond a e, rizikový fond. Sú to malé fondy, ktoré pracujú len v niekoľkých členských štátoch a preto vítam reformy navrhované v správe, pretože si myslím, že táto správa ukazuje na opatrenia, ktoré chcú stimulovať rizikový kapitál v Európe, a takto prispieť k integrovanejšiemu vnútornému trhu, zlepšiť prístup k financovaniu a kapitál pre firmy všetkých veľkostí vo všetkých členských štátoch. Osobitne podporujem návrh znížiť limit e, Európskeho rizikového fondu na 50 tisíc eur pretože týmto zvýšime prístup k financovaniu a rozšírime spektrum investičných možností a na druhej strane prísnejší dohľad na európskej úrovni tým, že posilníme dohľadnú úlohu ESMI a tým zabránime nestabilite na finančných trhoch a takto umožníme aj cezhraničné aktivity. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Frunzulica. A teraz spontánna rozprava. Prvým bude pán Kaputo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Potrebujeme rozumnejšiu politiku pri budovaní európskeho vnútro, vnútorného trhu. Potrebujeme investovanie do e, podnikov, kolektívneho investovania, sociálneho podnikania. Rizikový kapitál je dôležitý pre startupy a je to veľmi dôležitý zdroj financovania pre dlhodobé a strednodobé plány malých firiem a podnikateľov. Údaje, ktoré sme doteraz dostali, sú pozbudzujúce. Prvé dva roky EUVK však e, naplnili ambície iba do výšky 25 Takže musíme tu na posunúť veci na vyššiu úroveň. Sú isté pracovné miesta, ktoré takto môžu generovať e, Európske únie a môžu prichádzať peniaze aj zvonku do EÚ. A tieto alternatívne investičné toky treba podchytiť. Treba talentovaných mladých ľudí podporiť týmto spôsobom. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán Kaputo. Ďalším rečníkom je pán Notis Marias. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Banky veľmi neutrpeli v hospodárskej kríze. Peniaze majú, iba ich nechcú posunúť ďalej novým startupom, novým firmám, aby im umožnili sa rozvíjať. To znamená, že tieto firmy musia hľadať peniaze inde, a potrebujeme im uľahčiť toto hľadanie. Napríklad aj ponukou rizikového kapitálu, aby bolo možné podporiť startupy vo všetkých členských štátoch EÚ. A samozrejme ma zaujíma najmä môj domovský štát, Grécko. Grécka banka, ktorá sa musela zapojiť do tzv. kvantitatívneho uvoľňovania, disponovala 42 miliónmi eur ktoré musela vynaložiť a nepodarilo sa jej poskytnúť startupom tieto peniaze na miesto toho kúpila dlhopisy. A pritom malé a stredné podniky zúfalo potrebujú financovanie, aby sa mohli odraziť od dna, ktoré na ktoré ich uvrhla ekonomická kríza a ku ktorému prispela napríklad aj trojka. Máme milióny nezamestnaných, pán predseda. Ďakujeme. Teraz prichádzame ku koncu spontánnej rozpravy a poprosil by som pána komisára Velu, aby sa vyjadril k tejto téme za komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ctené poslankyne, ctení poslanci. Ďakujem za zaujímavú rozpravu, podnety, ktoré odzneli. Mnohí z vás ste sa jasne vyjadrili súhlasne. Európska komisia považuje túto tému za jeden z uholných kameňov Európskej únie. Vďaka vášmu zaangažovaniu sa a konštruktívnemu prístupu k tejto téme to vyzerá, že pôjdeme dopredu veľmi rýchlo. Revitalizujeme EUVQ a EUSEF a takisto zboríme ďalšiu bariéru vnútroštátneho trhu s kapitánom. Poskytneme e, rozmanité zdroje financovania, aby sme podporili vysokorastové a inovačné podniky. Je to krok k hospodárstvu budúcnosti, je to krok tým správnym smerom. Rád by som opätovne poďakoval Európskemu parlamentu, najmä s pani spravodajkyni, pani Piety Kajnen, tieňovým spravodajcom aj pánu Galtierimu za odvedenú prácu. Ďakujeme pekne, pán komisár. Pani spravodajkyňa, pani Sirpa Pietikainen sa môže vyjadriť na záver tejto rozpravy. Rada by som poďakovala komisii za dobrú a konštruktívnu spoluprácu počas procesu, kedy sme sa zaoberali toto tematikou. Dúfam, že to tak bude aj naďalej. Ale rada by som sa vyjadrila aj k iným posolstvám, ktoré tu odznili z vašej strany. Povedali ste, že ešte sú určité kroky v EU veke, ktoré súvisia s možnosťou investovať do ďalších flexibilít, Povedali ste, že sa do toho e, do tejto analýzy pozrieme neskôr, keď bude čas na revíziu. Ako komisia mieni túto revíziu vykonať? Ja skutočne dúfam, že vykonáte nevyhnutné kroky, aby ste zabezpečili transparentné a paneurópske riešenie fondov EUVK, vyvratíte podozrenia a posilníte úlohu únie. Myslím si, že toto je zásadný krok posilniť európsky kapitálový trh a trh, e, kde funguje EUVK. Je to naozaj ťažký boj,